Ocupen sus asientos, señorías. Takže dámy a páni, prosím, posaďte sa. Predseda by chcel urobiť vyhlásenie, takže poprosíme o pozornosť. Ako viete, dnes je oslovný armistice prímeria, takže pripomenieme si koniec prvej svetovej vojny, aby sme si pripomenuli zmierenie alebo prímerie, ktoré ukončilo prvú svetovú vojnu. Budeme mať minútu ticha k spomienke na milióny Európanov, ktorí stratili, prišli o život v tomto konflikte. Ďakujem pekne, dámy a páni. Zápisnica zo včerajška je k dispozícii. Ak nie sú komentáre alebo pripomienky, tak považujeme túto zápisnicu za schválenú. A teraz prejdeme k hlasovaniu. Budeme hlasovať najskôr o správe pani Matera. Ide o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie